vízií dosiahli spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Dal, Martin Schulz má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Zriedka, kedy má Európsky parlament e, príležitosť e, pripraviť zasadnutie Európskeho samitu v takej negatívnej atmosfére. Myslím, že si nemusíme robiť e, ilúzie. Toto zasadnutie Európskej e, rady je rozhodujúce a myslím si, že bude rozhodujúce aj pre našu budúcnosť. V jedných nemeckých novinách som tento týždeň čítal dôležitú vetu. Trhy neveria EÚ, pretože neveria, že nájde riešenie problémov. Ľudia v Európe, občania nedôverujú EÚ, pretože neveria, že ich vlády nájdu riešenia problémov. Nachádzame sa v ťažkej kríze. Sme v kríze dôvery európskeho projektu. Každý má takú krízu, ako si zaslúžil. Naše problémy sú už dávno známe. Otázka však znie, či si ich skutočne vezmeme k srdcu, alebo nie. Otázka znie, či máme odvahu byť sebavedomými Európanmi, ktorí sa vyrovnajú s krízou. Poviem vám jednu vetu, ktorá je veľmi nepopulárna momentálne v Európe, avšak napriek tomu to poviem, pretože som presvedčený o jej správnosti. Nepotrebujeme menej Európy, ale viac Európy. Potrebujeme viac odvahy, aby sme bojovali európskymi prostriedkami proti kríze. Prečo potrebujeme viac Európy? Na tomto rokovaní rady ide o dve veci. Poprvé, šéfovia štátov a vlád musia naspäť získať kontrolu nad dianím v krajinách. Nie je to tak, že by šéfovia štátov a vlád sami rozhodovali. V svete, kde dnes žijeme, existuje 43 podnikov, ktoré majú súvahu v objeme takých prostriedkov, e, ktorá je vyššia než e, štátny rozpočet e, takých krajín, ako je napríklad Poľsko. Znamená to, že tu ide o 43 ľudí, ktorí sú rovnako silní alebo silnejší ako napríklad polský premiér. Títo ľudia rozhodujú o osude ľudí na tomto kontinente. Diskutovalo sa už aj o inej otázke, že vždy presne pred ekofinom alebo rokovaním Európskej rady jedna, dve alebo tri ratingové agentúry um, znevážia to, čo momentálne máme uh, k tejto situácii um, predložené ako riešenie a snažia sa strhnúť moc do svojich rúk v Európe. Kto sú títo ľudia? Kto stojí za nimi? Kto platí ratingovým agentúram za ich rating? Od um, lobistických skupín dostávajú za svoje návrhy peniaze. Šéfovia štátov a vlád musia mať odvahu na to, aby si zabezpečili a znovu získali výsostné právo rozhodovať vo vlastnom štáte a to sa im podarí len vtedy, ak budú jednotní. Nepodarí sa im to, ak budú roztrieštení. Európa má dnes 7,8 svetového obyvateľstva v 27 členských štátoch a e, zdá sa, že v roku 2050 tu budú žiť len 4 svetového obyvateľstva. rozhodujúce mocnosti tohto sveta, rastúce ekonomiky tohto sveta čakajú na to, že sa Európa roztriešti, počnúc Nemeckom a končia s Maltou. Reaci- renacionalizácia retoriky je toho dôkazom v jednotlivých krajinách. V medzikontinentálnej súťaži obstojíme len vtedy z menového hľadiska kultúrneho, hospodárskeho, ak budeme držať spolu, ak budeme mať spoločnú vôľu, aby sme sa stali najsilnejším hospodárstvom sveta, pretože to pomôže urobiť z európskeho projektu úspešný projekt a solidarita znamená rozdeliť sa, mať e, silu pre nás to neznamená finančné dane, ale dane z finančných transakcií. Ak pôjdem do obchodu a kúpim si e, fľašu mlieka, tak zaplatím e, daň z pridanej hodnoty. Ak však pôjdem na finančné trhy a kúpim si nejaký finančný produkt, žiadnu daň neplatím a to nie je v poriadku. Všetky problémy sú popísané. Jasné, buď sa nám to podarí zjednotiť, spojiť Európu aby nebojovali národy proti sebe. Buď sa nám podarí sceliť Európu dohromady, alebo európsky projekt sa ocitne v absolútnom nebezpečenstve. Ak EÚ ako transnacionálny projekt zabezpečenia mieru a blahobytu stroskota, tak stroskotá viac než len politická únia. Démoni 20. storočia, ktorý, ktorí um, do priepasti zaviedli tento kontinent, by potom sa mohli opäť objaviť. Ďakujem pekne.